Okrem toho bolo známené, že všetky kandidatúry prvého kola e, ostávajú, trvajú. Poprosím vás teraz o rozdanie hlasovacích lístkov a obáv. Les bulletins du vote. Sie kennen alle das Prozess. Všetci postup poznáte. Prosím, tí, ktorí budú počítať eh, hlasy, tých poprosím, aby sa presunuli k urnám. Angekommen sind. Ich weiß, bei Buchstaben S ist der... Pri S je pán Hökmark, ale nevidím ho. Kde je? Pán Hökmark. Sind alle Zähler an ihren Plätzen? Sú všetci skrutatóri na svojich miestach? Nikto ma nepočúva, Vary. So, der Wahlgang ist eröffnet. Týmto je uh, volebný uh, proces otvorený. Sind alle da? Hey, hey, Ehler ist da. Sú tu všetci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 Chcem sa spýtať, či všetci poslanci odovzdali svoje hlasy. Chcel by ešte niekto hlasovať? Opakujem moju otázku. Odovzdali všetci poslanci svoj hlas? Dann gebt mir ein Signal, wenn ihr fertig seid, ja? Tak mi dajte prosím signál, keď eh, budete hotoví. Okay, ich darf, äh, Herr Kollege möchte noch abstimmen. Kolega by ešte chcel hlasovať. Ešte raz sa pýtam. Mohli by ste ma prosím chvíľočku počúvať? Odovzdali všetci poslanci svoj hlas? Dobre, takže hlasovanie pokračuje. Pýtam sa po tretíkrát. Odovzdali všetci poslanci svoj hlas. Je e, tu niekto ešte v miestnosti, kto nehlasoval? V tom prípade uzatváram hlasovanie. Poprosím skrutátorov, aby prešli do miestnosti R11. Zasadnutie sa prerušuje a zvonenie bude znamením e, pokračovania zasadnutia. E, uvidíte to aj na informačných tabuliach.